Dámy a páni, teraz prejdeme k vysvetľovaniu hlasovania a začneme s tými vysvetľovaniami hlasovania, ktoré v útorok nemohli byť zrealizované a podľa toho vlastne budeme hlasovať o tých bodoch, budeme potom hlasovať až o dnešnom hlasovaní, budeme vysvetľovanie hlasovania o dnešných bodoch robiť až potom. Chcel by som vám pripomenúť, že máme strašne veľa prihlásených, pokiaľ ide o vysvetlenie a preto to bude eh, trvať až do 13.30 a ďalšie návrhy budú, ďalšie vysvetlenia budú v písomnej podobe. Takže začneme so správou Markusa Ferbera povinná výmena informácií, pokiaľ ide o dane. A prvá kolegyňa, ktorá je na zozname, je pani kolegyňa López Bermecho, ktorú ja v sále nevidím. Takže dostane slovo Kristýna Morvaj. Máte minútu. Köszönöm szépen, természetesen támogattam azt a... Ďakujem pekne, pán predseda. Samozrejme, ja som podporila nové pravidlo, pokiaľ ide o zavedenie tohto pravidla, pretože je potrebné na to, aby sa odôvodnili kroky pána Junckera. My všetci si pamätáme do